ním? Ak nie, tak sme týmto zápisnicu prijali. Prešli by sme teraz k oznámeniam. E, podľa článku 211 Komisia pre, Výbor pre e, ústavné záležitosti navrhuje nasledovnú e, interpretáciu príslušného článku týkajúcu sa náhradní členov Ak bude nejaký člen chýbať, e, v jeho mene sa môže e, e, zúčastniť zasadnutia jeho náhradník z tej istej politickej skupiny. Alebo až do nominácie nového riadneho člena môže ho zastupovať. Táto interpretácia e, e, budeme vnímať za prijatú, pokiaľ nejaká politická skupina alebo aspoň 40 e, poslancov nebude proti pred budúcim zasadnutím. Tento plné, plné znenie tohto výkladu bude k dispozícii na internetovej stránke Seance on Direct. Druhá, druhé oznámenie E, litovské orgány e, oznámili zvolenie kolegyne Justiny Vitauskajte, ktorá bude e, nahrádzať Viktora Uspackyča od 21. novembra 2012.